Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zum Vážené kolegyne, vážení kolegovia, vítam vás na poslednej časti našej schôdze pred letom. Wir haben noch ein ganz wichtiges Thema auf der Tagesordnung. Na programe máme veľmi dôležitú tému a to je polské predsedníctvo v oblasti zdravotníctva. A je mi veľký veľkou cťou, že môžem tu u nás privítať pani Kopač, ktorá je zodpovedná za e, zdravotníctvo v Polsku, predseda Rade Európskej únie pre túto dôležitú oblasť. Tu vo výbore ste veľmi vítaná, ste totiž vo výbore pre e, bezpečnosť potravín, ale aj pre ochranu zdravia, nielen pre životné prostredie. Veľmi sme hrdí na to, že popri e, životnom prostredí máme na starosti aj oblasť zdravia. Myslím si, že v čase, keď sa to takto zorganizovalo v tých, v tých dobách, si tvorcovia e, mysleli, alebo správne sa domnievali, že znečistenie prostredia vedie k ohrozeniu zdravia a preto spojili tieto dve oblasti. Európska únia tu má veľa kompetencií a európsky občania očakávajú od Európskej únie rôzne aktivity e, na prevenciu proti nebezpečiam pre zdravie. Očakávajú spoločné iniciatívy pri e, veľkých e, nebezpečných epidémiách, chorobách Dôležité je um, zostať zdravý a tu vo výbore sme v tejto súvislosti prijali mnoho legislatívnych tém, boj proti falšovaniu uh, liečiv, tému farmako uh, vigilancia, čiže vedľajšie uh, účinky liekov, ďalej cezhraničné poskytovanie zdravotníckej starostlivosti a celý ten E, balíček e, pre farmakológiu. Vám mnohé z toho ešte zostalo ako téma popri e, výbore pre zahraničné záležitosti sme druhý najväčší výbor tohto parlamentu. Máme pracovnú skupinu pre zdravie. Kolegyne a kolegovia, ktorí už predtým pracovali na tomto tematickom celku, aj teraz sa angažujú ako odborníci. Vy ste tiež študovali medicínu, ste teda z odboru a nás teší, že ste tu medzi nami a napeto očakávame prezentáciu programu polského predsedníctva a potom vás zasypeme otázkami. Máte teda slovo. Bardzo serdecznie dziękuję. Šanovný pani prevodničanc. Ďakujem pekne. Milí poslanci Európskeho parlamentu, teší ma, že dnes sa s vami môžem rozprávať a že vás môžem informovať o prioritách polského predsedníctva v oblasti zdravotníctva. Pre mňa je to výnimočný okamžik. Na, na jednej strane je tu úloha Európskeho parlamentu, ktorý od e, Lisabonskej zmluvy získal e, na význame a po druhé, pretože e, viem, ako sa osobne angažujete v otázkach, ktoré naše, našich občanov naozaj trápia v oblasti zdravia, zdravotníctva. Poľské predsedníctvo Európskej únie znamená začiatok novej trojky, trojice, predsedníckých krajín a Polsko bude mať teda e, tú česť a radosť spolupracovať s Dánskom a s Cyprom. Naše činnosti sa budú zameriavať na podporu takých aktivít, ktoré majú zlepšiť zdravie európskych občanov. Takisto ochrana európskeho sociálneho modelu chceme e, bojovať za e, alebo proti rizikovým faktorom. Takisto máme za, za našim zámerom je zlepšiť kvalitu v poskytovania zdravotníckej pomoci. Naša trojka bude e, mať na pamäti tri hlavné oblasti. E, zd- zdravé starnutie a e, nenákazlivé choroby. Potom druhá téma sa volá e, e, choroby bez hraníc, to znamená cezhraničná bezpečnosť. A tretia, tretia téma je potom do, vymieňanie do, dobrých skúseností a praktík. Chceme nadviazať na prácu minulých predsedníctiev a tiež chceme výsť, zísť e, e, zo záverov rady z minulých predsedníctiev v oblasti prevencia a zdravotnícka starostlivosť v EÚ. Okrem toho tu máme aktuálnu stratégiu EÚ k zdraviu a stratégiu 2020. Milí poslanci, priority nášho predsedníctva sú súčasťou trojky. Dve priority e, má naše predsedníctvo v oblasti zdravia. Jednak sú to rozdiely v oblasti zdravia v jednotlivých častiach európskej spoločnosti a potom prevencia Eh, chorôb, takisto neurodegeneratívne choroby eh, medzi iným Alzheimer. U tej prvej priority chceme smerovať k tomu, aby sme eh, mali čo najmenšie rozdiely v poskytovaní zdravotníckej pomoci v jednotlivých členských krajinách. Chceme zabezpečiť všeobecný prístup k zdravotníctvu pre všetkých Európanov Vieme, máme zdokumentované, že sú tu nerovnosti aj v rámci jednotlivých krajín. 86 úmrtí v Európskej únii možno pripísať tomu, že ľudia e, trpia na chronické neprenosné choroby. A to je narastajúca záťaž pre e, domácnosti, ale aj pre rozpočty jednotlivých krajín. Pôvodnou hlavnou príčinou úmrtí boli nákazlivé choroby, ale to je teraz vedľajšia príčina. Už je to len, sú to len 2% úmrtí. Výskyt e, nenákazlivých chorôb, napríklad chorôb e, obehového a e, systému, ďalej tumory, diabetes, dýchacích ciest ďalej, potom ešte aj prehnaný e, e, konzum alkoholu, zlá strava, e, fajčenie, nedostatok pohybu. Všetky tieto rozdiely v zdravotníckej oblasti treba potierať. V posledných rokoch naše úsilie prináša aj svoje ovocie. Sme presvedčení, že práve E, nedostatok fyzickej aktivity a fajčenie sa spája so zlým životným štýlom a práve tieto veci sa veľmi ťažko menia. Fajčenie, nuž, to je naj, e, najvýznamnejší dôvod predčasných umrtí, ktorým možno predísť. E, nikotín v EÚ je zodpovedný za asi 650 tisíc úmrtí ročne 25 e, ľudí týchto, týchto prípadov, to je predčasné umrtie, ku ktorému nemuselo dôjsť. Ďalej potom alkohol, to je ďalšia pliaga, ktorá je zodpovedná za úmrtia v Európe. Obrovský percentuálny podiel úmrtí možno pripísať práve nadmernému konzumu alkoholu. Ten e, vedie aj k, e, e k zdravotným, aj k sociálnym problémom takisto zasahuje celé rodiny. Vidíme tu potrebu, aby sa spolupráca s členskými krajinami posilnila. Ďalší problém je oblasti verejného zdravia. Je boj, e, naša pri, pri, priorita je ďalej aj boj proti nadváhe a obezite obyvateľstva, ktorú možno označiť za epidémiu. E, znepokojivá je znepokojivý aj rozmer e, tejto problematiky u detí a mladistvých. E, obezní ľudia na svete pociťujú nárast, nárast tohoto problému vo svete. Aj tu možno hovoriť o jednej z príčin predčasného úmrtia zaťaženie svalového a kostného systému, metabolické poruchy, napríklad diabetes. 70 miliónov mladých Európanov trpí týmito problémami. Nie je to len problém lekársky, je to aj výzva pre naše e, ekonomiky na základe narastajúcich nákladov e, spojených s týmito chorobami, e, zdravotné e, determinanty, ktoré vedú, vedú k nerovnostiam e, v EÚ. Už to všetko je výzvou pre verejné zdravotné systémy. Preto pre nás táto téma je jednou z priorít počas nášho predsedníctva. Chceme tiež poukázať na to, že kontrola rôznych ochorení dýchacieho systému u detí a prevencia môže na pomoc. Chronické choroby e, dýchacieho aparátu sú jeden z hlavných faktorov detských e, ochorení e, v rannom veku. Časté e, frekvencia výskytu 10 až 13 A to všetko veľmi ovplyvňuje e, kvalitu života. Obmedzujú sa tým fyzické aktivity, schopnosť koncentrácie, negatívny vplyv na rozvoj dieťaťa a často vedú aj k vyčleneniu zo sociálneho života. Obmedzenie a, e, e, a, a, a dýchacie problémy e, vedú k tomu, že dochádza k chronickým plúcným ochoreniam a tiež k narušeniam krvného obehu. Bohužiaľ, tieto choroby často vedú aj k predčasnému úmrtiu. Rýchle objavovanie, prevencia, preverovanie týchto čaž, ťažko zistiteľných chorôb s veľkým zohľadnením problémov mladistvých, to všetko môže predchádzať negatívnym dopadom na spoločnosti práve pre ľudí, ktorí trpia. To všetko môže pozitívne pomôcť týmto ľuďom. Dámy a páni, Počas nášho predsedníctva chceme hovoriť aj o otázke včasného zisťovania a liečenia e, komunikačných e, porúch e, u detí. Chceme využiť elektronické zdravotníctvo, inovatívne metódy. Vieme, že fungovanie zmyslových orgánov rečových schopností, sluchových, vizuálnych schopností. To všetko závisí od komunikácie v spoločnosti. Práve v informačnej spoločnosti. Chceli by sme, aby dysfunkcia týchto orgánov sa prekonala e, včasným zisťovaním a rehabilitáciou. Už 10 ročia sa snažíme e, zistenia alebo zisťovanie týchto e, porúch e, zlepšiť. Podporujeme výskum v tejto oblasti. Chceme využiť aj elektronické zdravotníctvo, nové technológie, ktoré by umožnili deťom lepšie sa rozvíjať. A to všetko má veľký dopad na život týchto detí a aj na zlepšenie ich sociálnych, ale aj e, hospodárskych podmienok, ekonomických podmienok života vieme o aktivitách v tejto oblasti na európskej úrovni, teda v oblasti zdravia. Tie tri spomenuté oblasti, pokiaľ ide o zníženie nerov, e, rozdielov, chceme im venovať osobitnú pozornosť. Chceme podporovať výskum a chceme vytvoriť sieť inštitúcií s cieľom kontroly preverovania týchto fenoménov. Okrem toho sa chceme zameriavať na posilnenie spolupráce medzi členskými krajinami. Predovšetkým ide o výmenu dobrých skúseností a, a dobrej praxe. Myslíme si, že včasné zasahovanie a prevencia môže vytvoriť oveľa lepšie možnosti a zlepšujú sa aj ich šance v živote. Treba myslieť na to, že zd- zdravé, zdravé starnutie možno práve ovplyvniť už v detskom veku. Uskutoční sa množstvo konferencií minister- na ministerskej úrovni, na úrovni odborníkov s cieľom odstrániť tie rozdiely medzi členskými krajinami Poznaní sa takáto konferencia uskutoční v roku 2011. Pokiaľ ide o problematiku starších ľudí, chceme ďalej e, e, pracovať v oblasti prevencie, e, neurodegeneratívne choroby ako Alzheimer, sluchové problémy a tak ďalej. Naše predsedníctvo, počas predsedníctva chceme dôrazne zintenzívniť práce na realizácie e, e, zdravotnej politiky na vidieku. Organizačné potreby treba definovať aj v kontexte víziev, ktoré vznikajú tak, že máme čoraz viac starších a čoraz viac chorých ľudí, čoraz viac ľudí v pokročilom veku, ktorí trpia na neurodegeneratívne choroby osobitnú pozornosť chceme venovať aj e, poruchám sluchu a diagnostike v tejto oblasti, liečbe a organizácii rozsiahlej starostlivosti o starších ľudí, ktorých sa tieto choroby týkajú, tiež problematike e, zmenených stavov e, vedomia. Európska činnosť v tejto oblasti, už tu sú už staršie aktivity Európskej komisie a máme aj partnerstvo pre inovácie v oblasti zdravé a aktívne starnutie. Naše priority e, podporuje, bude podporí aj konferencia odborníkov e, s témou e, alebo pod názvom Prvý Európsky deň E, sluchovo, pre sluchovo postihnutých a zdravého starnutia, takisto Alzheimer. Bude sa, budeme hľadať inovatívne e, e, riešenia. Bude, uskutoční sa takáto konferencia 18. E, vo Varšave. Takisto minulý týždeň v Sopote sme mali politický dialog s ministrom začala pracovať aj pracovná skupina, ktorá sa zaoberá a, e, závermi, alebo teda chce predložiť závery v oblasti e, prevencia komunikačných poruch u detí a bude to aj e, zasadnutia pod našim vedením. Polsko by tiež chcelo predložiť návrhy týkajúce sa záverov pokiaľ ide e, o odstraňovanie nerovností v poskytovaní zdravotníckej pomoci. A e, to by mali byť činnosti, ktoré budú riešiť rôzne determinanty, takisto prevencia e, neprenosných chorôb dýchacieho ústrojenstva u detí. Nuž, dámy a páni, teším sa na rôzne otázky, ktoré sú pre vás dôležité pre nás e, je dôležitá plodná spolupráca s Európskym parlamentom aj v rámci legislatívnych iniciatív e, Európskej komisie. V mene trojky by som už na začiatku predsedníctva chcela apelovať, apelovať na komisára Daliho, aby práce na a, cestovnej mape, e, aby sa zrýchlili. Naše priority sme si vybrali a chceme tak ukázať že zdravie v detskom veku je prvým krokom k zdravému starnutiu. Dúfam, že naše návrhy e, u vás e, dopadli na plodnú pôdu, takisto aj e, u celej európskej spoločnosti. Myslím si, že všetko toto možno vnímať v rámci úsilia o zlepšenie zdravotného stavu európskeho obyvateľstva pre nás je dôležitá ešte ďalšia oblasť. Solidarita, ktorú chceme vyvinúť v Európe v oblasti zdravotníctva. Vážený pán predseda, vážení poslanci parlamentu, dámy a páni, chcem vám srdečne poďakovať za vašu pozornosť a som vám k dispozícii na akékoľvek otázky. Ja my vám pekne ďakujeme, pani ministerka, za vašu prezentáciu priorit polského predsedníctva. Naozaj to bolo veľmi obsažné a zaujímavé. Naozaj veľmi široký program opatrení pre zdravie v detskom veku. Tu máte úplnú pravdu. Deti musia zdravo vyrastať, aby bola naozaj dobrá šanca, že aj vo vyššom veku budú zdraví. Teda tá mladosť to je základ pre zdravie v neskoršom veku, tiež pokiaľ ide o opatrenia, ktoré môžeme prijať v prípade závislosti, ako napríklad alkohol, tabak. K tomu pripravujeme aj novú smernicu. Obeznosť, eh, toto je naozaj oblasť, kde musíme urobiť najviac. Prevencia je veľmi dôležitá. Tiež ste spomínali viacero tém, ktoré sú pre nás veľmi dôležité, hlavne pokiaľ ide o choroby starších spoluobčanov, spoločnosť starne. Toto je celoeurópska téma, ako sa popasovať eh, s chorobami súvisiacimi s vekom. Štatistiky ukazujú, že iba 2% chorôb sú nákazlivé. Pred 100 rokmi to bolo inak. Dnes sú to nenákazlivé choroby, ktoré sú najviac rozšírené, ako napríklad diabetes, ako rakovina, teda tieto tzv. civilizačné choroby, ktoré dobre poznáme. Som si istý, že kolegyne a kolegovia budú mať na vás otázky. A rovno začnime na zozname ako Prvý je zapísaný pán Líza, nech sa páči. Áno, ďakujem pán predseda, ďakujem pekne pani predsednička rady. Ja som trošku sklamaný, ale e, ide o to, že nás tu nie je veľa, súvisí to s pokročilým časom, ale polská platforma je tu veľmi dobre zastúpená, 6 osôb, takže naozaj tá Účasť z vašej strany je dobrá, na rozdiel od kolegov z výboru. Ja som so záujmom si preštudoval, že e, vy ste pôvodne e, pracovali v starostlivosti o deti a toto je naozaj veľmi dobré. Ja vám chcem povedať, že tu máme pracovnú skupinu na tému predčasne rodených detí a my teda chceme, aby sa týmto deťom dostalo čo možno najlepšej starostlivosti. Je to taká pracovná skupina naprieč politickými skupinami. No a ja mám e, viacero otázok. Ten farmabalíček ešte nebol uzavretý, čakáme ho v najbližších týždňoch, teda zmenený návrh e, komisie pre informovanosť pacientov. Chcem vás poprosiť, aby ste v rade odkomunikovali a podporili hlavne e, dve veci zo strany parlamentu. Poprvé, aby ten príbalový leták bol naozaj dobre pochopiteľný, aby tam bola tzv. drug fat box, kde budú tie najdôležitejšie informácie a bude to aj graficky tento rámček eh, oddelený, pretože väčšina pacientov eh, celý let tak nečíta a neviem, či je to vôbec želateľné, aby si všetko čítali, lebo by ich to iba zneistilo. Tie najdôležitejšie skutočnosti by mali byť stručne v takom samostatnom rámčeku. Takže farmaceutický priemysel by mal informovať spotrebiteľov, ale aj tretí by mali vytvárať určité databanky, e, buď to štáty alebo nejakí nepriemyselní aktéry. to by bolo také nezávislé informovanie pacientov. Druhý komplex, kde vás prosím o stanovisko, to je e, téma mm, bezodplatného darcovstva. My sme sa rozhodli, že k tomu vypracujeme iniciatívnu správu. Pokiaľ ide o darcovstvo orgánov, tam sa nám podarilo nájsť veľmi dobré riešenie za španielského predsedníctva teda bezodplatné darovanie. Pokiaľ ide o bunky a tkanivá, tam sa nám to až tak dobre nepodarilo. Začali sme o tom pracovať v roku 2004. Už máme aj Lisabonskú zmluvu a chartu základných práv, podľa ktorej vlastne časť ľudského tela nie je možné komercializovať. No a tu musíme sprísniť legislatívu. Podľa môjho názoru mňa by zaujímalo, či ste sa tým už zaoberali a či toto plánujete v rade nastoliť. Vďaka, pani McEwen. Ďakujem vám, pán predseda, ďakujem aj vám, pán, pani ministerka, že ste prišli. Vy ste zdôraznili niekoľko dôležitých eh, zdravotníckých otázok. Mne sa páčia tie neprenosné choroby, to, čo ste vyspomínali, že v septembri bude konferencia a včera sme sa dohodli, že požiadame, aby v septembrovom pléne sa uskutočnila rozprava o príprave tejto konferencie OSN. Ďalej, eh, pokiaľ ide o mozgové poruchy, toto je problém v mnohých krajinách a v niektorých krajinách začal výskum týchto poruch len nedávno. Problém je trošku s tým, čo budete robiť, aká pridaná hodnota môže spočívať v práci Európskej únie v týchto oblastiach. Áno, bolo tu veľa predsedníctiev, už som zažila veľa predsedníctiev, odkedy som poslankyňou. No a ľudia sa ma stále pýtajú, čo nám to prinieslo. A občanov často sklame to, že je tu veľký rozdiel medzi tým, čo hovoríme a tým, čo robíme. Pretože napríklad označovanie potravín, tak e, skrátka tam podporu nenájdeme, nenájdeme v, v rade. Lobby sa na nás obracia, takže nie sme možno takí prísni, aký by sme mali byť. Takže hovoríme e, o týchto otázkach, ale v tej politike e, to často nie je až také prítomné. Hovoríme o potrebe revízie polnospodárskej politiky a rybolovnej politiky. Takže dúfam, že sa nám to podarí na európskej úrovni upraviť, pretože to je presne jedna z tých vecí, ktoré by na európskej úrovni mohli veľmi dobre fungovať. Ďakujem. Ďakujem pekne. Antonia Parvanová ako ďalšia. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem pekne aj pani ministerke. Sedím tu rovno pred vami. Veľmi sa mi páči váš ambiciózny program, ale keďže chcem byť stručná, nechcem opakovať to, čo už povedali kolegovia. Hovorili ste o tom, že chcete zlepšiť zdravotnú starostlivosť pre všetkých a my sme sa tu zaoberali týmito otázkami v Európskom parlamente a myslím, že za 6 mesiacov sa nepodarí vyriešiť otázky, ktoré sa hromadia v niekedy 10 ročia, niekedy dokonca generácie. Tie rozdiely sú naozaj veľmi veľké a vyplývajú aj z hospodárskych a finančných podmienok. Takže moja otázka na vás. Zamýšľate hovoriť o finančnej udržateľnosti systémov zdravotníctva pretože podľa údajov vo všetkých členských štátoch dochádza teraz k škrtom v rozpočte práve na zdravotníctvo. Komisár Dali pre zdravie je niekdajším ministrom zdravotníctva, veľmi mu na tom záleží, pôsobil aj v rezorte financií, takže chce otvoriť túto diskusiu aby sme mohli garantovať udržateľnosť systémov zdravotníctva a naozaj rovnaký prístup a vysoko kvalitnú starostlivosť pre všetkých občanov. Takže čo vy v tejto oblasti zamýšľate? Ďakujem. Máme tu veľmi peknú ozvenu v tejto miestnosti. Je to technický problém, ktorý je tu celý týždeň. Znie to naozaj veľmi zaujímavo. Vlastne váš hlas som počul dvakrát a dokonca som si ani nevypil. Ďalším rečníkom je pani Kadenbach. Pani ministerka, ďakujem vám, že sa chcete venovať prevencii chorôb v detskom veku, že to je jedna z vašich priorit. Predseda už spomínal, že v Európe momentálne máme pozitívnu situáciu, teda že iba 2 úmrtí vyplývajú z e, nákazlivých chorôb, ale to neprišlo samo. Vyplýva to z toho, že tieto choroby, nie že by boli vymreli, ale vyplýva to z z toho, že sme tu e, mali e, očkovania v Európe, Teda sme zistili, že choroby, ktoré už mali byť e, úplne zničené, že ešte stále v Európe existujú a v niektorých časoch dokonca ich aj pribúda. Ja som sa trošku vystrašila, keď ste povedali, že nákazlivé choroby v Európe sú pod kontrolou. Ja mám opačný pocit. Konferencia za maďarského predsedníctva na vysokej úrovni, bolo to tuším v marci v Budapešti, tak tam presne sa hovorilo o týchto problémoch. Takže by som vás poprosila, aby ste sa aj naďalej venovali aj e, otázkam očkovania, hlavne v detskom veku. Podľa mňa by bolo nesprávnou cestou, keby sme tento úspech, lebo je to úspech, teraz oslabili, lebo budeme mať e, falošný pocit, falošný pocit istoty. Ďakujem pekne, pán Sonik ako ďalší. Nežiadali ste o vystúpenie? Predsa len. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Mám dve otázky. Prvá sa týka psychotropných látok, ktoré sú veľmi prítomné v niektorých európskych krajinách legálne predávané látky viedli k úmrtiu, respektíve k vzniku závislosti u množstva mladých ľudí. V Polsku napríklad máme nový zákon, ktorý zakazuje takéto látky. A možno aj ostatné členské štáty by si mohli vziať tento polský model za vzor. A po druhé, e, slubovaná smernica proti fajčeniu s cieľom znižiť závislosť na tabaku. Jeden z návrhov, ktorý tu padol, spočíva v jednotnom balení, ale som si istý, že v médiách sa okamžite objaví odpor k takémuto riešeniu. Čo si vymyslíte, pani ministerka? Je rada si taká istá právnou pozíciou? Bude to podľa vás možné presadiť? Ďakujem pekne. Kryton ako ďalší. Ďakujem pekne, pán predseda. Vás tu, pani ministerka, vítam v našom výbore. Mám dve otázky a naozaj som sa potešil vášmu programu aj vášmu vystúpeniu. To zameranie na zdravie jednotlivcov sa mi páči aj v súvislosti so zdravím, takže, pardon, s potravinami, a s vyživou. Takže novel food legislatíva v tejto oblasti bola pre nás veľmi dôležitá, ale k dohode s radou nedošlo. V tomto roku, začiatkom tohto roka. Chceme zakázať klonované zvieratá. Nechceme, aby sa tieto ocitali na našich tanieroch. Takže aké k tomu máte vy stanovisko? A keď eh, predloží komisia návrh v tejto oblasti, podporíte ho? A potom ešte smernica o sedaničnom poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Ide mi o termálne služby, je to prevencia proti rôznym chorobám, veľmi zdrojovo efektívna forma. Takže čo si myslíte o tejto forme terapii? Ďakujem, pán Peterle. Pani ministerka, naozaj ste predložili veľmi ambiciozne ciele za polské predsedníctvo. Ďakujem vám hlavne za ten dôraz na prevenciu. Hlavne pokiaľ ide o deti a mládež. Ja to vnímam ako strategické myslenie naozaj veľmi potrebné. Myslím, že sa musíme viac venovať aj zdravím, lebo len takto sa nám podarí zabrániť prílevu nových pacientov v mnohých kategóriách. Takže sa teším, že v Európskej stratégii pre zdravie je to správa, ktorú tento parlament prijal, že sa tam uvádza, že potrebujeme, aby zdravie bolo prítomné vo všetkých politikách, ale aby to bolo zdravie pre všetkých. Všetci ale dobre vieme, že členské štáty sa stretávajú v zdravotníckých problémoch s veľkými problémami. Občania však očakávajú viac od štátu aj od Európskej únie. Štáty ale nebudú schopné týmto očakávaniam dostať. Takže v tejto súvislosti by som chcel spomenúť jednu vec. Vy ste hovorili o solidarite. Poviem vám, čo sa mne osobne stalo. Stretol som sa so skupinkou ľudí, ktorí sa snažia o zdravý životný štýl. A oni mi položili otázku, máme povinnosť vyjadriť solidaritu s tými, ktorí nežijú tak zdravo ako my, ale ktorí vedomo si vybrali iný životný štýl teda že nedržiavajú určité pravidlá, ktoré vedú k lepšiemu zdravotnému stavu. Takže moja otázka na vás. Myslíte si, že by zdravotné poisťovne mohli pozornejšie vnímať túto otázku, teda tí, ktorí sú uvedomelejší, ktorí naozaj žijú zdravo, tí by z toho mali mať nejaké prínosy tak je to aj s e, vodičmi. Keď e, v danom roku nemáte žiadnu nehodu, tak platíte nižšie poistenie. Takže niečo v tomto zmysle. A ďalšia otázka. Ako vnímate úlohu občianskej spoločnosti? Ja si myslím, že mnohé ciele by sa dali dosiahnuť, keby sme podporovali občianskú spoločnosť. Toľko z mojej strany a želám vám naozaj veľa šťastia. Ďakujeme. Naozaj také veľmi citlivé otázky. Keď ste chorí, tak vás poisťovňa potrestá a keď ste zdraví, tak dostanete možno nejaké plusové body. Tak som to nemyslel, dúfam, že ste to pochopili správne, hovorí pán Peterle. Áno, pani ministerka na to iste odpovie. Teraz pani Estrela. Senhor Presidente, Senhora Ministra, também de ouvir. Ďakujem vám pekne, pán predseda, pani ministerka, už aj ja som si vás s potešením vypočula. Vy ste hovorili o mnohých veciach, napríklad negatívne dopady alkoholizmu, fajčenia, hovorili ste o obezite, hovorili ste aj o potrebe postarať sa o to, aby už od najútlejšieho veku deti mohli žiť zdravo. Ja som spísala v tomto výbore správu o rozdieloch, pokiaľ ide o prístup k zdravotnej starostlivosti. No a v tejto mojej správe tvrdím, že rozdiely prístupe k zdravotnému systému vznikajú už v detstve a potom človeka prenasledujú celý život. Môžu ešte zosilnieť životným štýlom na základe kultúrnych alebo hospodárskych faktorov. A toto celé má samozrejme dopady aj z rozpočtového hľadiska, ak sa nezakročí. Takže by sme mali zakročiť čo možno najskôr. Parlament v tejto súvislosti vypracoval viacero odporúčaní a mňa by zaujímalo, či polské predsedníctvo sa touto témou chce zaoberať. a Čo plánujete, aby sa tieto rozdiely v zdravotníctve podarilo zotrieť? Ďakujem pekne. Pred dvomi či tromi týždňami sme boli v Londýne v Európskej agentúre pre liečiva a tam sme sa stretli s jednou témou, konkrétne s rezistenciou na antibiotika. A tiež sa hovorilo o nedostatku antibiotik, to sú také dva protipóly a toto by tiež mala si rada by sa tým mala zaoberať Väčšina chorôb síce nie je nákazlivá, ale v prípade H1N1 a pri podobných fenoménoch sme videli, že niekedy tá epidémia môže veľmi rýchlo vypuknúť a potrebujeme potom spoločné snahy chrániť sa pred takýmito infekciami, pandémiami, vlnami. To sú teda otázky. Vôbec ich nie je málo. Takže teraz si za záujmom vypočujeme vaše odpovede, pani ministerka. Ďakujem bardzo, panie przewodniczący. Ďakujem pekne, pán predseda. Dámy a páni, rada by som začala tým, že vám poďakujem za to, že ste tu. A viem, že je to váš posledný pracovný deň pred letnou prestávkou a viem, ako tvrdo pracujete v tomto výbore. Zdravie je moja oblasť. Viem, že je to ťažký sektor a teším si, že ste tu teda zostali, aby ste si ma vypočuli. Rada by som vás srdečne pozvala na všetky konferencie, ktoré som uviedla v úvode. Rada si vypočujem vaše názory a tiež vaše prejavy. Pošleme vás, vám informácie o tom, kde sa tieto konferencie konajú, na aké témy. Prosím, ak to bude možné, tak to skúste zapracovať do vášho programu, aby ste mm, prišli na naše expertné konferencie. Vrátim sa teraz k otázkam. Zrejme neodpoviem v poradí, pretože niektoré sa predkrývali a boli vzájomne prepojené. Takže najskôr niečo, čo pokladáme za očividné, či pracujeme v Európskom parlamente, alebo v Národnom parlamente, alebo v zdravotnom výbore, alebo ako lekár, kým rešpektujeme našich občanov, tak si musíme uvedomiť, že zdravie je to najvzácnejšie, čo máme. Takže rozmýšľala som nad tým, čo už bolo urobené a čo by sa ešte urobiť dalo, aby sme pomohli ľuďom, aby mali dôveru v budúcnosť zdravia v Európu. Nerovnováha v oblasti zdravia, nehovorím o len dlhšej dĺžke života eh, v jednej krajine a kratšej v inej krajine. Moja krajina je dokonalým príkladom. Vo Varšave v modernom meste bez nezamestnanosti. Máme dva, dve susediace oblasti, kde je 7-ročný rozdiel v dĺžke života žien. A my, a Európska komisia, Rada a vy, musíme komunikovať s našimi občanmi, nie zákazmi ale informáciami, povedomím. Čím viac budú mať naši ľudia informácií, tým e, menej bude potrebné vynakladať prostriedkov na zdravotnú starostlivosť. Čím lepšia prevencia, tým viac budú ľudia poznať hodnotu imunizácie. Čím väčšiu dôveru budú mať vo svoju vlastnú krajinu, a imunizačné programy, tým menej infekčných a prenosných chorôb budeme mať. Imunizačná kampaň v rozličných krajinách je založená na potrebách a sú to bezpečné vakcíny. Musíme o tom ľudí informovať. Všetky európske inštitúcie pracujú veľmi transparentne na bezpečnosti vakcín a liečiv. Takže ja si myslím, že to, čo hovorila pani poslankyňa o informáciách, o liečivách, je správne. Niekedy je ale hranica medzi informáciami a reklamou veľmi krehká. V mnohých európskych krajinách optimizmus ohľadom smernice je veľmi obmedzený. A preto sa postupne sme postupne zistili, že legislatíva o falšovaných produktov je oveľa dôležitejšie ako e, legislatíva samotná. Na toto sa budeme sústrediť počas našho predsedníctva. Vytvorili sme pracovnú skupinu a radi by sme zlepšili text komisie, ako náhle sa zverejní. Ale iba po diskusiách sa ukáže, do akej miery členské krajiny súhlasia s navrhovanými zmenami. Dúfame však, že spolupráca s členskými krajinami a s Európskym parlamentom bude efektívna, hlavne so spravodajcami a tieňovými spravodajcami. To bude veľmi dôležité. Pokiaľ ide o darovanie orgánov a transplantáciu, 16. júla máme prvé neformálne stretnutie ministrov e, zdravotníctva v soboti v, na Baltickom pobreží. Tam budeme hovoriť o transplantácii, veľmi dôležitá téma. Čiže budeme eh, sa zaoberať problémami pacientov, ktorí čakajú na orgány. Budeme hovoriť o nákladoch na dialýzu a o nákladoch na reintegráciu pacientov po transplantácii do pracovného života. Musíme presvedčiť našu verejnosť, že stojí za to darovať orgány. Taktiež sme hovorili o dôležitosti bezpečnosti organických štruktúr, skladovania orgánov. Hovorili, budeme hovoriť o výmene informácií, o dôležitosti elektronického zdravia, výmena informácií medzi členskými krajinami, o darovaní, tiež dôležitosť vytvorenia noriem, predarovanie orgánov a pre očkovanie. Bolo to veľmi dôležité stretnutie a odzneli tam veľmi seriózne návrhy. Chcem poďakovať kolegom za tieto diskusie. konferencia expertov takéhoto druhu, diskusia o najlepších postupoch je naplánovaná 6. a 7. októbra v Katoviciach v Južnom Poľsku a všetci ste samozrejme pozvaní. Pôjde o výmenu osvedčených postupov, ale tiež o vzdelávaní a profesionálnom vzdelávaní o monitoringu a bezpečnosti pre tkanivá, ľudské bunky a orgány. Potom ďalšia otázka o neurodegeneratívnych ochoreniach, o ochorení Alzheimer. Predošlé predsedníctva urobili veľa strategických a politických rozhodnutí na boj proti tomuto druhu chorób, vrátane Alzheimer, Alzheimera. Podľa nás kroky v tejto oblasti by mali predovšetkým viesť k lepšiemu pochopeniu a lepšiemu povedomiu o ochoreniach spojených eh, s vysokým vekom. Mali by sme zabrániť vyčleneniu starých ľudí zo spoločnosti. Naše predsedníctvo sa bude sústrediť na podporu zdravotnej politiky členských krajín v kontexte rizik narastajúceho počtu starších obyvateľov a rizik spojených s pacientami, ktoré majú neurodegeneratívne ochorenia. Takisto treba spomenúť nielen pacientov, ale aj ich opatrovateľov. To znamená sociálna, ekonomická, sociálna, ekonomická podpora v starostlivosti o, starostlivosti o starších pacientov, ktorí majú takéto choroby vrátane Alzheimera. Chceli by sme splniť ciele stanovené v stratégii EU 2020. A ja si myslím, že polské predsedníctvo bude začiatkom plnenia týchto cieľov. Chceme zlepšiť kvalitu zdravia, a zdravotnej starostlivosti u našich starších obyvateľov. Tiež špecifické choroby mozgu, budú našou témou. Chceli by sme zlepšiť ich e, skorú diagnózu, prístup k liečbe a tak ďalej. Chceme pracovať na týchto cieľoch, ktoré ste zakotvili do stratégie EU 2020. Radi by sme zanechali stopu tomto procese. A ja dúfam, že ďalšie predsedníctva budú konštatovať, že sa urobilo už veľa práce z našej strany, že to neboli len slova. Ďalšia otázka. Systém zdravotnej starostlivosti. Toto je téma, ktorá sa rieši, riešila na konci maďarského predsedníctva. Sú tu rozdiely v zdravotnej starostlivosti, o tom nie sú pochybnosti, to všetci vieme. Nie všetky členské krajiny sú schopné poskytnúť svojim pacientom a občanom zaručenú zdravotnú starostlivosť, ktorú si zaplatia a ktorú potrebujú. Preto zdravotná starostlivosť by mala byť k dispozícii vo všetkých členských krajinách. Vieme, aké je dôležité rešpektovať suverenitu politiky zdravotnej starostlivosti v jednotlivých členských krajinách, tak ako je to zakotvené v Lisabonskej zmluve. V mojej krajine máme rovnaký prístup k zdravotnej starostlivosti zakotvený v Polskej ústave. A radi by sme, aby disponibilnosť tejto starostlivosti bola čo najširšia. Existujú ojedinelé choroby, ktorých liečba je veľmi drahá, ale pacientov nemôžeme zanedbávať. Preto hovoríme o európskej solidarite. Európska solidarita znamená podpora tých zdravotných systémov, ktoré z nejakého dôvodu, napríklad kvôli nedostatku finančných zdrojov, nedokážu liečiť niektoré choroby. je možné pomôcť pacientov, ktoré, pacientom, keď zdravotný systém e, na to nemá prostriedky. Tu mám na mysli zvlášť deti. Pracovná skupina pre znižovanie e, nerovnováhy v poskytovaní zdravotnej starostlivosti sa bude týka, bude zaoberať zdravotnou starostlivosťou v širšom slova zmysle a budú tam experti na vysokej úrovni. Potom tu bola otázka nového, veľmi nebezpečného typu drog. Toto sú látky, ktoré niekedy môžu byť zmiešané a majú toxické účinky spôsobujúce skutočné problémy. Vyžadujú si intenzívnu e, zdravotnú starostlivosť. Existujú štandardné postupy vo všetkých členských krajinách e, v liečbe, ale život prináša prekvapenia a niekedy nedokážeme stopercentne pomôcť, keď e, sú použité psychotropné látky, ktoré sú zmiešané. V oktobri minulého roka sme v Polsku mali asi 260 prípadov, kde ľudia trpeli následkom týchto drog. Minulý mesiac sme mali len 5 registrovaných prípadov. Takže dosiahli sme určitý úspech. Žiaľ. Internet znamená, že hranice sa postupne mažú a šírenie týchto zmiešaných drog eh, je čoraz eh, zložitejší problém. Preto musíme hľadať riešenia, keďže existujú ľudia, ktorí nezodpovedne a bezohľadne ponúkajú tieto látky mladým ľuďom. najmladší pacient, o ktorom viem, bol maloletý a utrpel veľmi vážnu ochranu kvôli požitiu utrpel veľmi vážne, teda následky požitia drog v jeho prípade boli veľmi vážne. Sme silne presvedčení, presvedčení že výmena informácií medzi členskými krajinami je potrebná. Na našich neformálnom stretnutí v soboti sme diskutovali o tejto téme, o spôsobe boja proti novým drogám a uvedomili sme si, že toto musí byť priorita nášho predsedníctva. A preto podporujeme kroky komisie v hodnotení práce rady v oblasti psychotropných látok, v oblasti monitoringu a výmeny informácií. Otázka tabaku Trh s tabakovými výrobkami je regulovaný smernicou 2001. Máme epidémiu tabaku. Tabak zostáva jednou z hlavných hrozieb pre spoločnosť 21. storočia a ja som si istá, že ako poslanci Európskeho parlamentu, ste sa stretli s rozličnými argumentami. Ak zvýšime spotrebnú daň, tak ceny tabakových výrobkov pôjdu tiež hore. Som si istá, že ste počuli, že ak sa zvýši cena, tak dôjde k nelegálnemu obchodu a pašovaniu tabaku. Sme zodpovední za zdravotnú politiku a vieme, že nelegálny obchod a pašovanie by nemali ovládnuť zdravotnú politiku. Takže musíme bojovať proti tomuto zlu. Musíme spolupracovať so Svetovou zdravotníckou organizáciou, ktorá, ako viete, už čoskoro zverejní podrobné informácie o tom, ako bojovať proti nelegálnym tabakovým výrobkom. Tiež by som vás chcela informovať, že očakávame už čoskoro výsledky vyplývajúce z preskúmania tejto smernice na základe skúseností, ktoré doteraz máme z členských krajín a berúc do úvahy nové problémy, na trhu spojené so správaním sa spotrebiteľov. Rada by som vám povedala, že keď som sa stretla so svojimi dánskymi a cyperskými rezortnými kolegami a pýt, spýtala sa komisára Daliho, aká je cestovná mapa. Vtedy sme hovorili o tejto smernici o tabaku a očakávame jej preskúmanie a dokončenie tohto preskúmania ešte počas nášho predsedníctva. Hovorila som o prioritách tria a veľmi dúfam, že počas týchto troch predsedníctiev toto preskúmanie sa určite dokončí. Otázka občianskej spoločnosti. A myšlienka podpory občianskej spoločnosti a nie financovanie mm, zamestnancov na, alebo teda úradníkov v rámci ministerstva mm, zdravotníctva. Stimuly pre tých, ktorí sa starajú o svoje zdravie. S tým absolútne súhlasím. Súhlasím s tým preto, lebo všetci by sme si mali uvedomiť, že musíme žiť zdravý životný štýl, že musíme, keď sme chorí, tak je tu zdravotný systém, ktorý môžeme využiť, ale musíme si uvedomiť aj, aké náklady sú s tým spojené. Niekedy peniaze v zdravotných systémoch členských krajín mm, sotva postačujú. Sú tu nové inovačné spôsoby liečby a nikdy nebudeme mať dostatok prostriedkov na liečenie všetkých a všetkého. Preto sme všetci zodpovední za zdravie a za prístup občanov k zdravotnej starostlivosti. Takisto sme zodpovední za zabezpečenie toho, že občania budú konať zodpovedne a budú zodpovední aj vo svojich očakávaniach. Občianská spoločnosť môže mm, konať veľa dobrá a máme na to aj dobré príklady. Máme vyvládne organizácie, e, rozličné zájmové skupiny, v oblasti zdravia, ktoré odvádzajú dobrú prácu, zvyšujú povedomie už v útlom veku. Ukazujú spôsob, ako vychovávať nové generácie ľudí smerom k zdravému životnému štýlu. To je veľmi cenné, veľmi dôležité a sme o tom presvedčení. Ešte jedna vec ohľadom potravín, nových potravín. Je to predmet nariadenia v EÚ, teda nariadenia o nových potravinách a ich prísadách a všetci si spomíname, že v januári 2008 Európska komisia predložila rade návrh preskúmania tohto nariadenia a Polsko bolo za schválenie. tohto nového návrhu. Nanotechnológie boli zakotvené v potrebe informovať e, spotrebiteľov v príslušnej smernici. Maďarské predsedníctvo, aby otázka nanomateriálov bola ošetrená v nariadení o nových potravinách, pretože potraviny obsahujúce nanolátky spadajú pod túto legislatívu. Momentálne nemáme špecifické informácie zo strany Európskej komisie o tom, kedy ehm, bude k dispozícii nový návrh nariadenia o nových potravinách. Preto je veľmi ťažké pre mňa udať presný dátum a povedať, čo naše predsedníctvo urobí, ale môžem vás ubezpečiť o jednej veci. Ak sa niečo od komisie dozvieme, tak sa na to pozrieme veľmi pozorne. Myslím si, že to je všetko. A dúfam, že som odpovedal na všetky otázky. Ďakujem pekne. Nuž, myslím, že to bola veľmi zaujímavá rozprava. Množstvo zaujímavých tém. Kolega Sariuš Volsky sa tiež pridal k nám na kúsok diskusie. Veľmi ho zaujíma zdravotníctvo, o tom nie pochyb, aj mnoho iné, iných vecí tu v parlamente. Myslím si, že ste odpovedali veľmi kompetentne, angažovane a vidíme, že zdravotníctvo je e, u vás v dobrých rukách a polské predsedníctvo mu pripisuje veľký význam. Spomínali ste množstvo podujatí, ktoré sprevádzajú predsedníctvo. Určite Budeme dobre spolupracovať, konštruktívne samozrejme, a dúfam, že budeme mať veľa úspechov, pretože ľudia naozaj očakávajú, že Európa im e, prinesie pridanú hodnotu pri snažení o lepšie zajtrajšky. E, ľudia predsa chcú, keď idú na dovolenku, prekročia hranice, aby mali rovnaký rovnakú zdravotníckú starostlivosť. Takže veľa úspechov. Dúfam, že sa ešte uvidíme, či už v pléne v Štrasburgu, alebo aj tu vo výbore. Veľa úspechov a ďakujem, že ste prišli. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Ďakujem naozaj serdecznie. vám všetkým poslancom Európskeho parlamentu, na ktorých sa obraciam. Chcem povedať, že ma teší, že tu dnes spolu sme. Som e, posledná zo série polských ministrov, ktorí tu s vami komunikujú. Chcem vám poďakovať za otázky, za vašu prítomnosť. Odnášam si mnohé dojmy z týchto otázok. Je to naozaj E, na zamyslenie. Vám e, ďakujem, e, pán predseda, za dôležité vyhlásenie, menovite v tom zmysle, že, že v vás môžem vidieť ľudí v parlamente, ktorí neodmietnú žiadnu pomoc a ktorí pomôžu aj, a spolu, budú spolupracovať s nami, Poliakmi. Ďakujem. Ja, vielen Dank.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 So, wir haben äh, zwei Begehren. Einmal von Peter Liese. Máme tu dve žiadosti, äh, jednak od Petra Lízeho, aby sme najprv hovorili o bode 25. To je téma Ja, und du bist die zweite, Linda. Ty si druhá, Linda, ktorá e, máš e, požiadavku. Peter Lize, to je téma mobilné telefóny, e, zvýšené riziko rakoviny pri ich používaní. Ja som hovorila s Petrom, že e, najprv začneme s implementáciou a potom ďalšia tém. musím totiž utekať na vlak. Nebude to dlhá vec. Najprv tá e, implementačná problematika.

Przechodzimy do punktu 24. Nuž, prejdeme k bodu 24, e, to je bod nasledujúci. Našich priateľov z Francii nemá, ale překazuje im. Nevidím tu veľa Francúzov, to je asi preto, že dnes majú svoj štátny e, sviatok. Rád by som našim francúzským poslancom a ich asistentom poželal e, k 14. júlu len to najlepšie. Takže ešte raz 24. Vykonávanie európskych právnych predpisov v oblasti životného prostredia. Malé a stredné podniky v smernici e, eh, ROS, to je teda ty, to, čím začneme. Slovo má zástupca komisie? za Európsku komisiu. Nech sa páči. Thank you, Mr. Chairman. Um, my name... Ďakujem. Volám sa Björn Hansen. Som z eh, oddelenia pre chemikálie. Chcem odpovedať otázky na REACH. Yeah, no, yeah, problém. Yeah. Un instant, s'il vous plaît. Trzy czy cztery? Momencik. Pytanie pani... Lindy Magreda. odpowiada brak Meidela? Écoutez, Otázka číslo 3. Bola to otázka, teda odpoveď na otázku pani Linda, Lindy McEvan. Teda malé a stredné podniky. Je, je tu pán Brakland? Áno. Môžeme teraz prejsť e, k vašej odpovedi? Dávam vám slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Komisia si plne uvedomuje e, problematiku niektorých eh, nebezpečných látok v elektronických prístrojoch. Vychádzame z dôležitých a náročných noriem v oblasti životného prostredia. Komisia zastáva názor, že je to veľmi dôležité pre malé a stredné podniky. Komisia má v úmysle podporovať eh, tieto eh, problémy veľmi často under the new directive. Okrem toho komisia e, je v úzkom e, kontakte s predstaviteľmi e, priemyslu a zainteresovanými všetkými výrobníkmi a výrobcami v EÚ, <laughs> ktorí sú informovaní o požiadavkách ROS. Takisto vedecká e, perspektíva e, nám ukazuje, že nie všetky požiadavky sú e, praktikovateľné a preto dôležitým predpisom v rámci tejto smernice sú aj výnimky. Myslím si, že je celkom jasné a je to veľmi dôležitý predpis, aj keď sú tu pochybnosti o tom, čo ktorý ten či onen predpis znamená, sú tu teda tie výnimky. Výnimky vychádzajú z požiadaviek priemyslu, sú to špecifické komponenty a materiály. Vo väčšine prípadov výrobcovia budú najlepšie vedieť a poznať charakteristiky výrobkov a preto ten, to znenie e, od, odzrkadluje názory týchto žiadateľov o výnimky. Ak sa pozriete na nové znenie smernice z 1. júla 2011, všimnete si, že v zozname výnimiek je E, sú často veľmi špecifické produkty, ktoré sú tu dezignované. Vzhľadom na e, zložitosť e, a nejasnosť mnohých technických otáz, problematík nedá sa vyhnúť určitým skresleniam. A v tomto prípade hovoríme o pred napríklad osvetlenia svetelných zariadení, ktoré používajú veľkí prevádzkovateľi ako napríklad letiská. My tiež podporujeme žiadateľov v tomto ohľade, v tomto konkrétnom prípade žiadateľ rešpektoval e, pokyny komisie, povedal, že bude aplikovať e, modernejšie, novšie výnimky. Je to veľmi zložitá smernica, je to pravda a v tomto konkrétnom prípade konzultanti, ktorí pracujú pre komisiu, nedokázali presne definovať e, rozsah, na, teda, na čo všetko sa vzťahuje, vzťahuje delega, e, definícia. E, ide presne o to, čo konkrétna daná spoločnosť žiada e, ako výnimky. Pytanie dodatkov. vedľa pani. Doplňujúca otázka pani Linda McEwen. Nechcem ísť do podrobností, ale aby som vysvetlila kolegom, tá spoločnosť, ktorá nevie, či Eh, jej produkt, eh, či sa na ňu vzťahuje z výnimka alebo nie, čo mňa naplňa obavami, nikto ich nedokázal odpovedať. A komisia im nedokázala dať odpoveď, či ten eh, výrobok je vyňatý alebo nie. Ďalej ani ten porad, poradný inštitút, ktorý pomáha pri výklade tejto smernice komisii. Takže legislatíva by podľa mňa mala byť jasná. Keď mi povedali, že tá spolo- je to malá spoločnosť, viete, a keď mi povedali, že by si mali najať e, právnika, ktorý by mal zistiť, či sú vyňatí alebo nie, aby nemali riziko stíhania, myslím si, že to nie je dobrá, dobrý postup pri e, práci so zákonmi. Pre spoločnosť by malo byť jasné, na koho sa zákon vzťahuje a na koho nie aby boli jasné odpovede. Aj tento inštitút povedal, že nedokážu pomôcť e, konkrétnym spoločnostiam, že komisia im za to neplatí. Takže bolo veľmi zložité zistiť, kto v tej spoločnosti má pomôcť, e, informovať sa. Neviem, že, či to môžeme dnes vylie, vylie, e, vyriešiť. Nie je to však veľmi e, upokojivé. Vy sa rozhodnite, vy si vymyslíte ako spoločnosť, či ste vyňatí alebo nie. To nie je podľa mňa dobré. Podľa mňa je to taký incident, ktorý spôsobuje, že naš, naša legislatívna práca E, si e, zložne len hambu. Takže prosím, pozrite sa na tento postup v komisii, premyslite si to. Myslím si, že práve, práve malé spoločnosti chcú vedieť, teda vzťahuje sa na mňa ten či onen zákon, alebo nie. Chcete ešte odpovedať? Chcem len povedať, že e, plne súhlasiť, sám som, sám som uh, právnikom. Naozaj spoločnosti by mali najlepšie vedieť, čo e, zákon znamená. Budeme konzultovať organizácie zástupcov, výrobcov. Často vznikne, vznikne e, problém e, najzastupcov malých a stredných podnikov. V takých prípadoch práve vytvárame výnimky. Ide, to, ide, ide tu práve o vyjasnenie veci. Nie je to najoptimálnejšie, ale minimálne takýmto spôsobom sa nám podarí nájsť riešenie. Sú tu iní výrobcovia, ktorí tento prístup zasa považujú za veľmi užitočný. Ďakujem pekne. Prejdeme teraz k ďalšej otázke, ktorú položila pani Kadenbach. Tá to otázka pani Kádenbach. Sa týka problémov v členských krajinách. Neviem sa presne zorientovať v tej formulácii. kto bude teraz odpovedať? To, to rovnež pana Braklanda prosím. Poprosím toho istého zástupcu komisie, pána Broklanda. Takže otázka pani Kádenbach. Thank you, Mr. Chairman. Uh, should... Ďakujem, pán predseda. Len na, vyjasnenie, ja som šéf právneho oddelenia uh, na našom riaditeľstve pre životné prostredie a za zodpovedný za vykonávanie predpisov. Otázka, o ktorú tu ide, prečo majú členské krajiny problém aplikovať, vykonávať európske právne predpisy v oblasti životného prostredia a čo my robíme. Pokiaľ viem, neexistuje komplexná štúdia komisie k tejto otázke. Určité všeobecné komentáre možno nájdete v Bielej knihe o e, správe a riadení, pokiaľ je všeobecne vykonávanie európskych právnych predpisov. A naše osobné skúsenosti nám ukazujú, že je tu viacero kritérií, ktoré nám to vysvetľujú. Poprvé, environmentálne právo z veľkej väčšiny vychádza zo smerníc, čiže transpozíciu robia regionálne orgány členské krajiny, e, prípadne riešia problém nesúladu s komunitárnou legislatívou. Po druhé, environmentálne právo, a to hovorí zmluva, je veľmi decentralizované. Implementácia e, veľmi často sa nerobí na e, federálnej e, úrovni, ani nie na regionálnej, ale dokonca na mestskej. Po tretie hovoríme o pozitívnych povinnostiach. Musíte veci vytvoriť, vybudovať. Je tu veľa prepojení s infraštruktúrou a preto potrebujete aj prostriedky je to čosi špecifické pre environmentálne právo. Ak to e, porovnáte s inými oblastiami, tam je veľa negatívnych e, právnych predpisov, čiže nerobte toto, kvázi zákazov. Takže tu sa nehovorí e, zákazovo, nevytvárajte čističky odpadu, nevyt, ne, nezhromažďujte odpad tak či tak. To je, teda treba mať na pamäti, že tu je iný prístup. Poďalšie potom mnoho členských krajín pre ne environmentálna legislatíva bola vôbec prvá, ktorá pre ne, pre ne viedla k povinnostiam. Pre mnohé členské krajiny začínali vlastne od nuly. A tieto faktory nám vysvetľujú, prečo je to také komplikované. Takisto je tu všeobecný problém, ktorý nie je, e, nie je e, typickým pre túto oblasť, to je nedostatok kapacít, administratívnych e, miest, nedostatok vedomostí a tak ďalej. Takže toto podľa mňa nám ukazuje, dokážete si predstaviť problémy a asi viete, že môj komisár by chcel k tomuto e, predniesť e, stanovisko k vykonávaniu právnych predpisov environmentálneho charakteru. On chce hovoriť práve o prioritách smerom k efektívnemu použitiu zdrojov. Dôležitá je diagnostika a nedostatočnej implementácie. Sú tu určité odporúčania. Takže týmto, v týchto, eh, k tomuto sme mali nedávnu konferenciu brainstorming a na nej boli i zastupcovia Európskeho parlamentu. Zvýšiť možno informovanosť občanov, to je jedna z opcií, ďalej možno zlepšiť riadenie eh, vecí v členských krajinách. Opätovne mám na mysli prepojenia medzi rôznymi úrovňami riadenia, financovanie, prístup k spravodlivosti, tento často nie je zaručený v členských krajinách a preto sa často obracajú na komisiu a toto teda treba riešiť. No a medzičasom sa snažíme čo najviac spolupracovať s členskými krajinami. Myslím si, že v minulosti, keď boli e, smernice, ktoré sa prijímali e, radou a parlamentom, tak členské krajiny e, zostali osamotené, E, komisia potom začala pro, proces, keď neimplementovali. Teraz je to oveľa proaktívnejší postup. Snažíme sa pomáhať členským krajinám, pomáhať im v transpozícii, e, vytvárame určité zoznamy, checklisty, aby vedeli, ako možno e, zlepšiť transpozíciu, pracovné stretnutia, workshopy. Takže momentálne sa robí veľa vecí s cieľom zlepšiť vykonávanie, štruktúrálne prístupy, Takisto máme určité podnety, nápady praktickejšieho charakteru, pomôcť členským krajinám environmentálne právo lepším spôsobom. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem bardzo za to vyjašnenie. Čo pani Karin? Pekne za vaše objasnenie. Má pani Kadembach chuť sa spýtať ešte niečo doplňujúce? Áno, ďakujem pekne takúto porovnávaciu štúdiu potrebujeme, aby sme vedeli, kde to zlyháva, pretože nám najlepšia environmentálna legislatíva nepomôže, keď potom konštatujeme, že mnohé štáty z časti z rovnakých dôvodov ju netransponujú. Takže aby sme vedeli, čo je potrebné riešiť, infraštruktúra, poradné, poradná podpora, aby to bolo k dispozícii. Lebo teraz máme iba také čiastočky, puzzle a preto nemáme celkový obraz o situácii. Takže takúto porovnávaciu štúdiu by som si želala. Ešte jedna prozba. Číslo 5 e, túto otázku tiež barašoviny výsku, túto by som rada prevzala a poprosila by som komisiu, aby na to odpovedala. Je to otázka Nessa Childers. Dobre teda. Takže otázka číslo 5. Ťažba rašeliny v Írsku. Pani... pani Nessa Childers, ale Nessa Childers je autorkou a pani Kadenbach ju teraz prevzala. Takže zástupca komisie, nech sa páči. Rašelina v Írsku. Áno, ďakujem, pán predseda. Moja jednotka sa zaoberá aj, moje oddelenie sa zaoberá aj touto otázkou. Čiže ide o ťažbu rašeliny výsku. Ide o to, že ide o oblasti Natura 2000 a napriek európskej ochrane tam dochádza k ničeniu eh, tohto, tohto územia. Mám tú situáciu veľmi úzko sledujeme. Začali sme konanie proti Irsku formálnym oznámením z januára 2011. Nová vláda urobila veľké snahy na riešenie otázky, je to pre ňu priorita. Napríklad vznikla rada, e, poskytli e, vlastníkom nízk e, finančné kompenzácie, ďalej vysielajú signály osobám, ktoré narúšajú oblasti Natura 2000, ale stále ešte je potrebné, aby írska vláda čo to spravila. Nie sme plne spokojní s tým, ako zákaz v prípade tých 56 rašelinísk bol implementovaný zo strany írskej vlády a preto je dôležité stanovisko komisie zo 16. júna írska strana má do 16. júla reagovať, to je budúci týždeň. A tá lehota bola skrátená, je to iba jeden mesiac namiesto dvoch, tak aby komisia mohla rýchlejšie prejsť k ďalšiemu kroku, ak sa veci nezlepšia. Momentálne, vychádzajúc z aktuálnych informácií, zničenie, alebo teraz využívanie tých 56 eh, lokalít eh, prestalo. Toto sú tie najcitlivejšie, tam ešte aj ďalších 200. My situáciu veľmi úzko monitorujeme a čakáme na reakciu írskej eh, vlády, írskej strany a potom zvážime naše ďalšie kroky. Ďakujem vám veľmi pekne. Postačuje vám táto odpoveď? Výborne, ďakujem. Pánovi Broklandovi, riaditeľovi tým uzatvárame tento bod programu vzhľadom na to, že tie ostatné otázky tu autorov nemajú. Že ďakujem zástupcovi komisie, že bol pripravený odpovedať na tieto otázky. Pán predseda, ja pokojne prevezmem tie otázky týkajúce sa Riču, ak vám to pomôže, hovorí pán Davis keď tu máme k dispozícii zástupcov komisie, aby som si ja vypočul odpovede. No, ale tutaj bola kwestia kolegi Líze, ktoré e, był... Ešte tu ďalší bod pána Lízeho. Áno, a kolegovia budú súhlasiť, poprosím ich, aby sa e, zastupcovia komisie vyjadrili k mobilným telefónom, ako to pôjde ďalej, to mi je jedno, ale bol som takto dohodnutý s Lindou, všetci sme dnes trošku pod tlakom, chceme sa vrátiť do volebných okrskov. Dobre, v takomto prípade navrhujem, aby sme prešli také šalamúnske riešenie, teda dáme slovo pánovi Lízemu a potom sa môžeme vrátiť k tým otázkam, ktoré chce prevziať pán Davis, teda otázky súvisiace z Ríč. Pán riaditeľ Hansen. A teraz otázka pána Lízeho, pokiaľ ide o používanie mobilných telefónov a rakovinu. Kto odpovie? Wilhelm Penning, bardzo proszę. Czy pani, tak? Czy pan? Pan. Pán alebo pani Penning za komisiu. Máte slovo. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Veľmi pekne, pán predseda, za to, že komisia má možnosť sa vyjadriť a odpovedať na otázku pána Lízeho a kolegu Zebera. Ide o záležitosť, ktorá je pre nás veľmi zaujímavá, pretože od 31.5.2011 Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny ide o organizáciu v rámci VHO, klasifikovala frekvencie, elektromagnetické polia mobilných telefónov ako mo- možno kar- karcinogénne pre ľudí. Takže táto klasifikácia nevychádza ale zo štúdie, tak ako sa to spomína v pôvodnej otázke pánov poslancov. Išlo iba o revíziu existujúcej do existujúcich vedeckých dôkazov, teda štrukturovaný prístup k existujúcim vedeckým poznatkom zo strany odborníkov, skupiny odborníkov. To záverečná klasifikácia, ktorá vznikla po dvoch týždňoch diskusí, no a tam sa hovorí, že v prípade veľmi častého využívania mobilných telefónov dochádza k negatívnym dôsledkom. To vyplýva z viacerých epidemiologických štúdií, ktoré boli realizované, ale tieto poskytujú iba obmedzené dôkazy o možných kacinogénnych dopadoch v ehm, poli mobilných telefónov. Kolegovia z môjho oddelenia sa zúčastnili týchto diskusí a môžeme vám povedať, že tento úsudok je vedecky kontroverzný. Je, to, je tu aj menšinové, er, menšinový názor opačného charakteru. Údaje, ktoré boli vyhodnotené, sa považujú na nepostačujúce, pokiaľ ide o iné typy rakoviny a iné typy scenárií vystavenia, zdroje, rátane staníc, s ktorými sú prepojené naše mobilné telefóny. Myslím si, že to, toto stalo za to spomenúť. V súlade so zmluvou členské štáty zodpovedné za ochranu verejnosti pred možných negatívnych dopadov elektromagnetických polí. Táto je kompetencia členských štátov. My máme obmedzené kompetencie ako EÚ. Môžeme len podporovať aktivity členských štátov a iba členské štáty majú priame prostriedky na zníženie vystavenia elektromagnetickým poliam. V tejto súvislosti vám chceme povedať, že v 99. komisia navrhla obmedzenia vystavenia. E, Rada prijala odporúčania v tomto zmysle pre členské štáty, aby došlo k obmedzeniu vystavenia elektromagnetickým poliam verejnosti vrátanie tých polí, ktoré vytvárajú mobilné telefóny, implementovanie týchto nezáväzných odporúčaní, odporúčania sú predsa vždy nezáväzné, tak e, implementáciu majú v rukách členské štáty. Čo teraz robí komisia, aby sa situácia zlepšila. Komisia iste nesedí so založenými rukami, neponecháva všetko na členské štáty. Nie, my naopak neustále monitorujeme aktuálne vedecké poznatky v tejto oblasti. Pokiaľ ide o možné vedecké rizika, máme nezávislý eh, vedecký odbor, mm, výbor, ktorý sa zaoberá možnými rizikami. Takže my vyhodnocujeme Vyhodnocovali sme napríklad aj to, či ešte stále platia tie limity, ktoré boli obsiahnuté v odporúčaní z roku 1999, to je 590. Pokiaľ je o to najnovšie stanovisko vedeckého výboru, toto pochádza z roku 2009 a v tom čase sme nevideli dôvod tie limity vystavenia v odporúčaniach rady nejakým spôsobom meniť. Komisia už aj predtým, 31. májom, už aj predtým zamýšľala zorganizovať vedeckú debatu, konferenciu o elektromagnetických poliach a verejnom zdraví Máme to naplánované na 16. a 17. novembra. Na tejto konferencii sa budeme zaobrať oblastiami konsenzu, vedeckého konsenzu, pokiaľ ide o možné dopady na zdravie elektromagnetických polí a chceme tiež pripraviť určitú stratégiu, aby sme vyplnili existujúce medzery vo vedeckých poznatkoch. Koncom roku 2011, teda po tej konferencii, keď zohľadíme výsledky tejto konferencie, tak komisia sa znova obráti na vedecký výbor, tak, aby tento svoje stanovisko o klimatických poliach zaktualizoval, aby toto obsahovalo e, najnovšie vedecké poznatky relevantné pre zdravie e, v rôznych oblastiach, nielen v oblasti rakoviny. Sú tu ešte tri ďalšie prvky, ktoré komisia momentálne sleduje. Poprvé, na základe hodnotenia komisia urobila revíziu adekvátnosti e, tých odporúčaní 519 1999 a teda zvažujeme, či je potrebný ďalší výskum na objasnenie určitých relevantných stále otvorených otázok. Po druhé, komisia financovala a bude financovať výskum v rámcovom programe tak, aby sa tie medzery, medzery vo vedeckých poznatkoch podarilo zaplniť. A na záver komisia je v kontakte s aktérmi o elektromagnetických poliach v súvislosti so zdravím, aby sme identifikovali špecifické otázky, tak aby sme lepšie pochopili túto oblasť a Tiež nám ide o lepšiu mieru informovanosti všeobecnej verejnosti, širokej verejnosti o našich politikách v tejto oblasti. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne. Pán Líze, chcete položiť doplnkovú otázku? Áno, ďakujem pekne. Najskôr sa chcem ospravedlniť, že budem musieť o chvíľu vyraziť, lebo musím stihnúť vlak, preto žiadna otázka z mojej strany. Nebolo by to z mojej strany slušné, pretože by som potom nemohol počkať na odpoveď, ale mám jednu prozbu na komisiu. Prosím, túto tému berte aj naďalej vážne. Z mojich skúseností ja poznám vedecké poznatky, a podľa mňa tu ide o určitý problém a hoci e, zatiaľ veda si nie je za jedno, je tu určitá súvislosť. Ten spor sa vlastne týka iba toho, do akej miery táto súvislosť sa prejavuje a ako e, vlastne porieši tento problém. Pokiaľ ide o GMO, včera sme mali hlasovanie a tam nemáme žiadne vedecké dôkazy a napriek tomu sme o niečom hlasovali. Ďalšia téma dioxín, tam vieme, že táto látka je škodlivá, ale tie množstva sú také nízke, že neočakávame žiadne škody podľa jednomyselného názoru vedcov, tak toto tu je naozaj veľmi zložitá otázka. Elektromagnetické vyžarovanie mobilných telefónov, my vieme, že tu určitý vzťah existuje, ale nevieme, nakoľko závažný je, na tom ešte musíme pracovať a podľa mňa táto téma si zaslúži, aby bola na programe ešte raz v čase, keď tu bude prítomných viac kolegov. Ďakujem pekne aj zástupcovi komisie. A teraz sa vráťme znova k 24. Máme tu procedurálny problém, keďže pani Grosted a pani Gerling sú autorkami tých otázok o REACH, tie tu nie sú. Kolega Davis sa k tomu chcel vyjadriť, ale tak sa tomu budeme musieť ešte vrátiť, nie? ponieważ pani Grostet jest usprawiedliwiona. Pani Grostet je ospravedlnená, je 14. júla, takže tieto otázky sa budeme musieť vrátiť na budúce. Ale ponieważ jest dyrektor Hansen, to bardzo proszę. Keďže tu pán riaditeľ Hansen je, tak by sme si mohli počuť odpoveď dnes a potom znova, keď tu pani Grostad aj pani Gerling budú.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 je to vždy komplikované s tým zasadnutiami. Sú veľmi hodnotné, ale ten záver v takéto nešťastné dni nedopada vždy najlepšie. Ale tak to je s tým načasovaním. Čo sa dá robiť? Dziękuję w takim razie i myślę, że rozsądne będzie przesunięcie tego. Dobre teda. Myslím, že najlepsze bude odložiť to na budúce.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 Prejdeme k bodu 26, ale nemáme tu zástupcov. Nemáme žiadnych zástupcov? Nous attendons les représentants de la Commission pour le point 26. Euh. Teda, nemáme tu zástupcu komisie, takže navrhujem 15-minútovú pauzu a vrátime sa potom, keď budeme mať zástupcu komisie. Ďakujem. Euh, euh, Môžeme začať, lebo zástupca komisie pán Paul Hodson už je tu. Čiže prejdeme k bodu číslo 26, návrh dobrovoľnej dohody, ktorá sa mohla zatvoriť v rámci smernice o ekodizajne s cieľom zabezpečiť energetickú efektívnosť komplexných set-top boxov a posúdenie vplyvu. Takže výklad komisie a slovo má pán Paul Hodson, ktorý je riaditeľom DG Energetická efektívnosť. Nech sa páči, pán riaditeľ. Ďakujem, pán predseda. Príjemné popoludne. Toto je dobrovoľná dohoda, ktorá patrí pod smernicu ekodizajne. Táto smernica umožňuje dobrovoľné dohody a ich uznávanie za určitých okolností ako platná alternatíva pre nariadenie. Tieto dobrovoľné dohody musia byť vysoko environmentálne ambiciozne a musia byť uznané, e, dosiahnu politické ciele skôr ako povinné požiadavky. Ak to nedosiahnu, e, tak potom smernica je tou preferovanou možnosťou. Smernica má podmienky, ktoré sa musia splniť a akoukoľvek dohodou o ekodizajne a sústreďuje sa to hlavne na transparentnosť a úroveň ambícií týchto dohôd. Časť, časť dôvodu pre tieto dobrovoľné dohody sú, že sú pružné a mm, pružnejšie ako smernice a, a je to komplexné, podrobné, sú tam široké konzultácie s jednotlivými hráčmi. Tento systém sa úzko monitoruje na zabezpečenie toho, že dobrovoľná dohoda je pridanou hodnotou. Ak je táto dohoda neúspešná, tak komisia má právo prísť eh, so záväzným nariadením ako alternatívu na náhradu. Dobrovoľné dohody o komplexných setoch boxov budú prvou dohodou eh, prijatou v rámci smernici o ekodizajne. Komplexné setoboxy boxy sú produktami, o ktorých e, takmer nikto nepočul, ale skoro všetky ich majú. E, sú to vlastne príjimače pre digitálne televízie. Asi 60 miliónov sa ich predalo v EÚ minulý rok. A myslíme si, že bez krokov na úrovni EÚ celková spotreba EÚ by sa zvýšila. E, je to malý výrobok, ale sofistikovaný a môže mať spotrebu ako malá chladnička. Sú to nové funkcie, ktoré prichádzajú neustále. Sú tu tri dôvody, prečo si myslíme, že je správne ísť cestou samoregulácie dobrovoľnou dohodou ako nariadením. Spotreba energie komplexných setoboxov, boxov nezávisí od ich dizajnu, to môže ošetriť nariadenie, ale aj spôsob, akým fungujú e, e, zo strany poskytovateľov televíznych služieb. A to sa dá dosiahnuť dobrovoľnou dohodou. Po druhé, ich fungovanie sa vyvíja veľmi rýchlo. A toto si vyžaduje, eh, alebo je tu možnosť definovať parametre celkovo pružne a po tretie, komplexné set boxy sú špecifikované eh, prostredníctvom malého počtu poskytovateľov služieb, čo znamená, že monitoring je ľahký a znižuje sa Eh, riziko svojvoľného používania. Eh, spolu s dobrovoľnou dohodou to parlament dostal v marci a návrh priemyslu o týchto dobrovoľných dohodách ponúka rovnakú úroveň úspor energie, ako by dosiahlo nariadenie. Dokonca je tu ten účinok rýchlejší a plní, plnia sa tu požiadavky smernice, konečne tie spojené s transparentnosťou a zaangažovanosťou občanských spoločností a tiež je tu lepš, je využitie potenciálu do roku 2015, ako by dosiahlo nariadenia. Tento potenciál sa splní iba vtedy, ak zabezpečíme, že sa to zrealizuje, keď budeme spolupracovať s priemyslom, členskými krajinami a zabezpečíme, že tento potenciál sa zrealizuje. Viem, že sú tu e, obavy ohľadom dobrovoľných dohôd, ale v tomto prípade toto nie je biankošek pre priemysel Prvé obdobie podávania správ sa končí tento mesiac, potom sú budú dva mesiace na poskytnutie dát eh, spojených s angažovanosťou. Nezávislý inšpektor overí tieto dáta, podá ich komisie a potom sa to prediskutuje už na jeseň prostredníctvom konzultačného fóra, kde bude veľa hráčov členských krajín a prvé závery o dobrovoľnej dohode by mohli byť k dispozícii už potom. Ďakujem. Ďakujem pekne. Chce sa niekto vyjadriť? V takom prípade končím túto schôdzu a želám vám príjemnú dovolenku. Budúca schôdza sa uskutoční 8. septembra v Bruseli od 3. do pol 7. A 12. septembra sa stretíme v Štrasburgu od 3 čtvrte na 8 do 3 čtvrte na 9. Ďakujem za pozornosť. Uvidíme sa v septembri.